Zápisnice si môžete prečítať, boli k dispozícii. Ja sa pýtam, či má niekto e, nejaké pripomienky k zápisnici. Nevidím tu žiadne, takže tým pádom sú schválené. Spoločná rozprava, ochrana údajov.